aby sme Sacharovovú cenu e, neudelovali na konferencie predsedov, ale aby o tom rozhodovali všetci europoslanci, nie len samotná konferencia predsedov. Colleagues, I am informed that there was an... Dopočula som sa, že sa o tom diskutovalo veľmi podrobne na konferencii predsedov, o tomto procese udelovania. A domnievam sa, že by sme to mali prenechať na konferenciu predsedov, aby vyriešila túto otázku budúcnosti. Ale e, v každom prípade sme zaznamenali vašu pripomienku a budeme sa ňou zaoberať. Ale prejdime teraz k hlasovaniu, ak dovolíte. Pán Ransdorf, chcete sa vyjadriť k rovnakej veci? Pretože ak áno, tak ak dovolíte, ja by som e, radšej sa venovala hlasovaniu. Pán Ransdorf, e, chcete sa hlasiť na tú istú tému? Áno, pani predsedajúca. Je to k téme. Viem, že Sacharovou cena